Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much to the colleagues who came for this. E, príjemné popoludnie. Ďakujem tým, ktorí prišli na túto časť schôdze. Môžeme začať. Predpokladám, že zvyšok kolegov príde neskôr počas diskusí. Dnes po obede sa budeme venovať prezentácii dvoch legislatívnych návrhov stanovisk iných výborov súvisia s legislatívou ohľadom viacročného finančného rámca. Prvé stanovisko sa týka výboru TRAN a konkrétne sa dotýka transeurópskej siete, TNT, ako poznáme pod skratkou. Samozrejme, nás to zaujíma z pohľadu dôležitosti e, sieti TNT pre udržateľný rozvoj európskych regiónov Mali sme možnosť už troška diskutovať o väzbe medzi koheznou politikou a medzi dopravnou politikou, keď sme diskutovali o nástroji Connecting Europe a o nariadeniach všeobecných alebo všeobecných ustanovení, všeobecného smerovania, ale dám priestor pánovi Papadakisovi, aby prezentoval svoje stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička. Návrh nariadenia pomôže dosiahnuť základný cieľ, ktorým je spraviť dopravu bezpečnejšou, prístupnejšou a ekologickejšou, pričom budeme zachovávať konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a ochraňovať pracovné miesta. Všeobecný cieľ návrhu komisie spočíva v riešení omeškaní a vysokej miery neistoty ktorá ovplyvňuje implementáciu transeurópskych dopravných sietí. Sú tu isté veci, na ktoré sa sústreďuje tento návrh, zvýšenie spolupráce o koordinácie a takisto cezhraničného rozmeru, ako aj otázka uľahčenia, vydávania povolení a zjednodušovania a zefektívnenie postupov, respektíve konaní. Na našom výbore by sme radi zdôraznili, že európska, taká transeurópska sieť je podstatná z pohľadu udržateľného rozvoja európskych regiónov a vo všeobecnosti je na prospech, pokiaľ ide o bežné životné podmienky európskych občanov. Prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladá výbor REGI, sa snažíme dosiahnuť nasledovné body. Poprvé, zabezpečiť ochranu životného prostredia, tým, že e, budeme implementovať niektoré veci z TNT, nižšie emisie, nižšie emisie CO2 skleníkových plynov. Zároveň e, chceme zabezpečiť posúdenie sociálnych dopadov, pokiaľ ide o zamestnanosť, zdravie, znižovanie nehôd, zabezpečenie kvality života a výhody isté na lokálnej miestnej úrovni po druhé, chceme tu mať jasný odkaz na skutočnosť, že TNT sieť bude brať do úvahy prilahlé oblasti, vzdialené regióny a že pomôže, napomôže ekonomickému roz, ekonomického rozvoju a konkurencieschopnosti týchto regiónov. Po tretie, zabezpečí že regionálny a lokálny rozvoj bude podporovaný implementáciou dopravnej siete. To sa bude odvíjať od sociálneho dialogu a dialogu s občanmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. A tým pádom budú chápať, čo znamená vlastniť, vlastniť mať to, byť vlastníkmi toho projektu a budú vedieť, aké sú výhody z takéhoto projektu. Mali by tu byť aj sankcie, penále v prípade že e, niektoré tie špecifikácie nebudú e, dodržiavané. Teším sa na postrehy kolegyn kolegov a ešte chcem povedať, že som vypustil aj pozmeňujúci návrh 5, ktorý nahradím novým pozmeňujúcim návrhom, ktorý bude hovoriť o, alebo odkazovať na kohezný fond a na tých 10 miliard, ktoré majú byť použité v v zmysle podmienok 2018 eh, v rámci nástroja Connecting Europe. Ďakujem pekne. Teraz pán Valka sa sú ako tieňový spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som sa poďakoval spravodajcovi za pozmenujúce návrhy, ktoré predložil, ktoré naozaj tak zlepšujú, ale myslím, že môžeme ich ešte doplniť tak aby sme posilnili ten koncept a tú myšlienku, že TNT siete majú podporovať kohéziu, súdržnosť nielen v horských a odlahlých oblastiach, ale aj v mestských a prímeských oblastiach. Musíme takisto hovoriť o výmene osvedčených postupov a o synergiách medzi rôznymi nástrojmi, tak aby sme dokázali pozbudiť a zlepšiť implementáciu týchto týchto sietí. Niekto ďalší? Pán Zeller? Nech sa páči. Ďakujem pekne. A pani predsednička, srdečná vďaka aj pánovi spravodajcovi za vypracovanie tejto veľmi dôležitej správy podľa mňa, kde má Európa spolu rásť, ak nie e, v rámci svojich dopravných sietí. A to mm, hlavne keď si vezmeme e, do úvahy železničné siete, hlavne pokiaľ ide o rýchlovlaky, pretože veľmi veľa hovoríme o znižovaní CO2 a o redukcii emisí škodlivých plynov. Práve koleje by mali k tomuto výrazne prispieť. Keď sa ale pozrieme na situáciu e, v Európe, tak e, opak je pravdou, e, narastá Osobná doprava, teda automobilová doprava narastá, letecká doprava, len pokiaľ ide o prepravu alebo dopravu po kolejach, tam zaostávame, dokonca ideme späť v mnohých ohľadoch. A dôsledok takéhoto stavu je aj, že sa stále nepodarilo napriek už dlho ročnému plánovaniu k e, vytvoreniu cezhraničného cezhraničnej siete dopravy hlavne v oblasti kolejí, presadiť takúto myšlienku medzi tým už od roku 2000 išlo obrovské množstvo peňazí do infraštruktúry, napríklad pokiaľ ide o rýchlo vlaky, rýchlu vlakovú dopravu na koleniciach, takže niektoré veci sa udiali, každopádne, tak ako to spomína pred pár dňami publikovaná správa Dvora auditorov, tie členské štáty budovali trasy pre rýchle vlaky v rámci svojich domácich infraštruktúr. Tam, kde sa to malo diať na európskej úrovni, alebo kde to malo byť prepojené, tam sa neudialo takmer nič, respektíve len veľmi málo. Sú aj prípady, kedy 15-20 km pred hranicou s susedným štátom sa skončili stavebné práce a tým pádom nie je možné, alebo nebolo ani v záujme eh, týchto štátov vytvoriť prepojenie. Nie je to akceptovateľné, takýto stav a snažíme sa prispieť k harmonizácii noriem a predpisov aj v rámci železničnej dopravy, tak aby sme v Európe dokázali vytvoriť jednotnú, súdržnú sieť, e, v, pokiaľ ide o rýchlovlaky. Napriek tomu, že sa už roky o tom diskutuje, zdá sa, že každý členský štát e, na svojom území realizuje vlastné modely s miernymi alebo veľmi nepatrnými úspechmi napriek e, všetkým možnostiam, ktoré ponúka európska úroveň, ako je nástroj Connecting Europe a napriek e, tomu, čo by sme vedeli dosiahnuť, že keby sme postupovali na európskej úrovni, tak sme veľmi zdráhaví a nedarí sa nám pokiaľ eh, ide o One Road, One Belt eh, politiku, teda mimo tých kolejí, eh, My sme sa rozhodli konať niečo, pokiaľ ide o tie prístavy teraz, ďalej mnohé štáty riešia, ako som spomenul, aj tú vlakovú dopravu, ale Európa ako taká zaostáva. Ja by som chcel poprosiť komisiu, aby preradila na vyšší stupeň a tam, kde sa nebudú pridržať členské štáty európskeho plánovania, kde nebudú pracovať na tom spoločne, aby realizovali napríklad vysokorýchlostnú sieť, sieť ako rýchlovlakov, a keď nebudú ochotné prekonávať také tie úzke miesta, aby potom komisia odňala tie dotácie, ktoré doposiaľ vyplácala a len v prípade, že bude dokázateľné, že dochádza k úprimnej spolupráci a že e, členské štáty naozaj pracujú smerom k odstraneniu takýchto prekážok, e, ktoré brzdia cezhraničnú dopravu. Iba v takých prípadoch by mali tie prostriedky smerovať e, do projektov. Máme možnosť, keď diskutujeme o novom nariadení, ešte raz to zdôrazniť. A myslím si, že správa greckého kolegu môže k tomu výrazne prispieť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zastupca Európskej komisie DigiMove, pán Versini, je tu, nie? Asi má veľa povinností v rámci týždňa regionov. Všetci sú tam, nie na výbore regi. A vie prečo? Možno je nejaký dôvod? Možno naozaj je dôvod. Nakoľko už nemáme e, ďalších záujemcov o vystúpenie v rozprave, tak navrhnem e, lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov útorok 16. október do obeda. Útorok 16. október predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ktoré nám potom dovolia hlasovať e, toto stanovisko na regi 15. novembra. A potom hlasovanie na výbore TRAN e, bude 3. decembra. Takže pôjde to podľa harmonogramu. Ďalšie, poprosím chvíľočku. this is about this opinion. Ide o to stanovisko. Pán, pán Miltenburg, spravodajca, odprezentuje svoje stanovisko, ktorý sa čoskoro dostaví do zasadačky, z inej zasadačky. Vidím, že je tu pán Gabelik ako tieňový spravodajca a môžeme teda začať diskusiu. Je tu niekto, z generálneho riaditeľstva rozpočet, pokiaľ ide o tému právneho štátu. No, dnes to trvá dlhšie ako zvyčajne. Dobre, dve minútky môžeme počkať, bez toho, aby sme veci príliš naháňali. Počkáme na pána Milton Burga. Som rada, že sa pán Van Miltenburg dostavil. Faktom je to, že každý, každý e, poslanec sa presúva z jedného zasadnutia na druhý, takže vidíte, my sme čakali osobite na to, kým sa dostavíte, aby sme si vypočuli návrh stanoviska týkajúci sa dodržiavania zásad právneho štátu. Máme tu tieňového spravodajcu, máme tu zástupcov Európskej komisie, takže pán, pán Miltenburg, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem všetkým za trpezlivosť. Skutočne eh, musel som byť vo výbore TRAN hľadom inej témy. Úvodom sa chcem poďakovať komisii za predložený návrh. Považujem ho eh, eh, za veľmi dobrý skutočne sú zamerané na ochranu eh, rozpočtu únie. Nejde tu o sankcie vyrúbené členským štátom, ktorí nedodržiavajú platnú legislatívu. To som povedal tak e, veľmi e, priamo. Ale skôr ide o to, aby zásady právneho štátu v rámci EÚ boli dodržiavané. Hovoríme o tom v tomto výbore, aj v iných výboroch. Komisia aj rada e, teraz hovorí o rozpočte, rozpočtoch počas najbližších rokoch rokov. E, skutočne hlavné je to, aby sme zaručili, a to je to ťažiskové tohto návrhu, že ten rozpočet bude e, bude zabezpečený a dojde k jeho, jeho plneniu. E, aká je typická situácia? Takže máme projekt, potom prebehne obstarávanie, udeli sa to nejakej spriaznenej firme alebo podnikateľovi. A pokiaľ máte pocit, ak pokiaľ si myslíte, že máte na to a chcete byť e, subjektom, e, ktorý by dokázal tiež niečo postaviť a máte pocit, že to obstarávanie nebolo celkom v poriadku, tak máte mať možnosť namietať a musíte mať miesto sudcu, ktorému môžete dať svoju námietku. Musíme urobiť všetko preto, aby sme bojovali proti korupcii, podvodom vo všetkých členských štátoch. Ak narážame na štrukturálne problémy týkajúce sa zásady právneho štátu, týkajúce sa nezávislosti justičného systému, ak máme pocit, že dochádza k štruktúrálnemu e, nabúrávaniu e, dobre funkciu existujúceho justičného systému alebo vôbec systému presadzovania práva, tak s tým treba niečo robiť. Skutočne tu nejde len o e, vyrubovanie pokút, sankcií, nejde tu o situáciu, kedy študent, ktorý sa uchádza o e, Erasmus, o príspevok a nedostane ho, Ide tu o čosi úplne iné. Ide tu o nedostatky, všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu, čo môže mať nepriaznivý dopad na rozpočet EÚ. Skutočne tu ide predovšetkým o finančné záujmy únie. Mali by sme dbať o to, aby došlo k plneniu rozpočtu a v tomto kontexte má komisia jasne vytýčenú úlohu a zodpovednosť a to, to je plnenie rozpočtu. Čiže e, má svoju aj úlohu rada. Pokiaľ by rada mala vstupovať do plnenia rozpočtu, tak to znamená, že nerešpektujeme zásady zakotvené v zmluvách o EÚ. Ide o postup v zmysle článku 7 Veľmi často sa vníma tento návrh len v kontexte toho článku 7 a to nie je celkom správne. Mali by sme tlmočiť jednoznačne aj rade, že nemôžeme miešať jablka s hruškami a že tu toto, tuto ide o ultimum e, remedium, teda e, riešenie poslednej inštancie, aby, e, aby bola záruka ochrany rozpočtu únie keď sme preberali e, správu nášho kolegu e, Westerfala, tak e, hovorili sme o politickej, ekonomickej a spoločenskej konvergencii. To je možné len vtedy, ak máme dobrú správu veci verejných, teda rozpočtových v tomto prípade únie. E, pokiaľ máte pozmenujúce návrhy, nech sa páči, ale e, ešte raz upozorňujem, nejde tu o aspekt potrestania, pokutovania členských štátov, a e, ide tu o za, zabezpečenie dodržiavania legislatívy. A pokiaľ je dodržiavaná európska legislatíva, tak nemôže nastať situácia, kedy by mohlo dôjsť ku kráteniu pridelených prostriedkov. Pán Kevin má teraz slovo. Chcem sa poďakovať pánovi van Miltenburgovi za návrh stanoviska k tejto veľmi dôležitej téme. To znamená, aby sa využíval rozpočet únie v súlade so zásadami právneho štátu. V skutku len nezávislý justičný systém, ktorý dodržiava legislatívu, ktorý zabezpečuje právnu istotu vo všetkých členských štátoch, len to eh, je zárukou, že unijné eh, prostriedky v rozpočte sú chránené. Presadzovanie zásad právneho štátu eh, to spadá do vienka komisie v zmysle zmluvy o fungovaní EÚ. Súhlasím so spravodajcom, že hlavné bremeno zodpovednosti je na pleciach komisie. Európsky parlament by v každom prípade mal, mal, mal mať jasne E, e, definovaných kompetenciu v prípade uplatňovania toho mechanizmu. Európsky parlament musí mať slovo, musí e, mať určitú váhu pri týchto dôležitých otázkach súvisiacich s dodržiavaním zásad právneho štátu. Som, istý, som si istý, že nájdeme férové, demokraticky a prakticky realizovateľné riešenie. Jednotliví príjimatelia európskych financií nebudú ne, nejako postihnutí e, e, týmto stanoviskom. E, jednotliví výskumníci, študenti predsa nemôžu za to, že dochádza ku nedostatkom vo všeobecnej rovine v dodržiavaní zásad právneho štátu. Jedným dýchom však dodávam, že nemôžeme nadefinovať príliš veľa výnimok, pretože inak ten mechanizmus bude bez zuby a minie sa svojmu cieľu teda komisia by nemala e, už e, viac rozširovať zoznam e, výnimiek. Zásady právneho štátu musia byť dodržiavané, pretože sa to týka využívania peňazí európskych daňových poplatníkov a je úlohou, aby bol dodržiavaný, dodržiavané zásady právneho štátu, aby bol nezávislý justičný systém. A to sú premisy, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu rozpočtu únie. To je pre nás vo výbore REGI e, kľúčové. Ja skutočne vítam e, toto stanovisko a ktorý by mal znamenať toľko, že všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu jednoducho nie sú tolerovateľné. Kto sa chce vyjadriť? Pani Luana? Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí vystúpili predo mnou. Ako členka tohto výboru Považujem túto tému za veľmi dôležitú, veď e, finančné prostriedky z rozpočtu únie sú kľúčového významu predovšetkým pre krajiny východnej Európy. Tam skutočne zavážia. hrozí tu E, že narazíme na určité kontroverzné e, postrehy, zmiešavame justičné pravomoci e, s vecami, ktoré prináležia inému sektoru. Veď máme tu na mysli financie, ktoré idú priamo európskym občanom. Hovoríme o príjimateľoch, ktorí majú rovnaké práva z hľadiska prístupu k finančným prostriedkom únie. Viem, že toto je návrh komisie, dokonca aj názov je e, e, trošku e, zle formulovaný ochrana rozpočtu únie. Nezachádzame tým priďaleko. Veď tu ide Veď tu ide o veci, ktoré nie sú úplne jasne zadefinované. E, e, je jasne zadefinova- sú jasne zadefinované zásady právneho štátu. Myslím, že musíme byť veľmi striktní, pokiaľ ide o vytýčenie kritérií. Musia sa viazať na definíciu, ako je definovaná, definovaný právny štát, kto má právo urobiť túto definíciu. Skutočne musíme urobiť všetko preto, aby nemohlo dôjsť k zneužívaniu prostriedkov. Pán Dojč, máte slovo. Ďakujem. Vážení kolegovia. Chcel by som zosumarizovať moje myšlienkové pochody na túto tému. Poprvé, Európska komisia má návrh nariadenia, e, ktorý vyvolal e, širokú politickú diskusiu v rámci parlamentu aj mimo neho. Nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedeje. Viem, e, že spravodajca sa nevyjadril jazykom politickej dišputy. A ja sa nechcem púšťať touto cestou. Chcel som len poukázať na to, že ide o veľmi aktuálnu a horúcu tému. Nemôžem súhlasiť s tým stanoviskom, že návrh komisie je dobrým návrhom. Myslím si, že Európska komisia e, snáď e, neurobila až tak veľa zlých návrhov, ako je tento návrh. Ja som právnik, mám právnické vzdelanie vysokoškolské a Inštitúcia, ktorá má chrániť zásady právneho štátu, by mohla konať v rozpore s nimi, veď to je nepredstaviteľné v, e, v, de, v demokratickej atmosfére 21. storočia. Právny štát je čosi, čo musí byť jasne zadefinované. Alebo ak, alebo ak, je to, ak sú zásady právneho štátu zadefinované, tak e, e, je to jazykom veľmi, urobené jazykom veľmi flexibilným a môže to e, dostať e, hoci ktorú z európskej inštitúcií do veľmi prekérnej situácie. Ak ste si prečítali ten návrh znenia, zistíte, že tam, že tam nie sú také definície, ktoré by splňali atributy toho, čo možno považovať za definíciu. Ak tvrdíte, pán spravodajca, že tento návrh, jeho podstatou nie je e, pokutovanie alebo potrestanie, tak potom ako človek, ktorý má skúsenosti s regionálnou politikou a ja pôsobím v, te, e, v EP už 9. rok, pýtam sa komisie, čo ponúka e, tento, tento návrh nariadenia v zmysle pridania akejsi ďalšej právomoci nejakej európskej inštitúcii? Veď keď dôjde k porušeniu legislatívy, tak samozrejme musí E, e, musí e, byť stanovený, stanovený trest alebo pokuta. Je jasné, že južné a juhoeurópske a východoeurópske krajiny dostávajú viac ako napríklad západoeurópske krajiny. Ve ten východ a juh Európy to sú členské štáty, ktoré sú čistými príjimateľmi ale v konečnom dôsledku všetky členské štáty dostávajú regionálne alebo e, príspevky z regionálnych fondov a voči ľubevelému členského štátu je možné e, e, vyvolať alebo spustiť proces postihovania kvôli porušeniu platnej legislatívy, tak sa stalo v prípade Holandska, e, Spojeného kráľovstva a mnohých ďalších. No, návrh z pera komisie nesplňa ani minimálne požiadavky na legislatívny akt. Ak e, e, nastane, alebo ak sa odhalí nejaký nedostatok, tak už súčasný systém ponúka arzenál opatrení. Ak dovolíte, moja ďalšia poznámka tiež je adresovaná komisii. Je na najvyš nepríjemné to, že v tej e, legislatíve nájdeme, že konečný príjimateľ nemôže byť znevýhodnený, dokonca aj v prípade porušenia zásad. Jednoducho to platí pre fondy z, poskytované z fondov regionálnych fondov, pokiaľ sa zistí porušenie zásad právneho štátu, ide, ak ide o systémové porušenie, ten koncový príjimateľ nemôže mm, za to pikať. A teda sankcie nemôžu byť uplatnené, tak potom vôbec koncepcia e, zdieľanej zodpovednosti alebo zdieľaného spravovania e, rozpočtu stroskotáva. E, veď zrejme to budú byrokrati v Bruseli, ktorí rozhodnú o tom, aké cesty budú postavené v Rumunsku, aký inovačný projekt v Nemecku bude financovaný a tak ďalej. Teda v praxi tieto princípy nema, nemajú žiaden zmysel. Papier znesie všetko, môžete napísať čokoľvek, ale čas nás presvedčí o tom, že to neznamená nič. Mohli by sme úplne preskočiť e, národných alebo regionálne zložky a dávať peniaze rovno príjimateľom. Existuje jeden príbeh e, v, e, v maďarskom jazyku, a vlastne deti v škole sa učia o zvieratách a pointa toho príbehu je, že no veď, ale toto konkrétne zviera neexistuje. Trošku mi to pripomína to, čo sa deje v tejto sále. Eh, áno, môžeme diskutovať o tom, či misie, ktoré sú vopred odsúdené na stroskotanie, či majú zmysel. Jednoducho, ja mám veľmi negatívne stanovisko. Grail. Ďakujeme pani Kreu. Ďakujem pekne e, pani predsedajúca. Viete, ja, mám, ja som dosť prekvapená povahou a priebehom tejto diskusie. Áno, ako, inšti- ako vystupujeme to ako inštitúcie, e, ktoré sa venujú vlastne e, oblasti, e, ktorá, ktorej nemáme skúsenosti. Ja už pár dekád fungujem v Európskom parlamente, ale ale teraz si nastolujeme otázky, a to v poslednej dobe, či sú tie hodnoty, zásady, ktoré hlása Únia, či sú dodržiavané členských štátoch skutočne sa objavuje tá otázka, pochybnosť, čo, e, č, ak niekto nedodržiava zásady právneho štátu v niektorom členskom štáte, prečo by sme mali tam vôbec dávať nejaké európske peniaze? nikto predsa nebol, nebol nútený, ani nie je nútený stačať členským štátom EÚ a pri e, pristúpení sa podpisuje e, pod zmluvu, kde sú, sa zavezuje e, k určitým povinnostiam. A zásady právneho štútu sú pomerne jednoznačne zakotvené, zadefinované vo všetkých základných právnych aktoch o EÚ. EU v našom výbore sme sa snažili popasovať s, jednostra- s jednostrannou záťažou, ktorá, ktorá je na pleciach regionov práve z, z, z dôvodu týchto povinností. To dať do protiváhy s požiadavkou ochrany rozpočtu únie a ochrany dodržiavania zásad právneho štátu jediná správna cesta, ako to dosiahnuť a určite diskusie na, na, je e, postupovať diskusiou. Po, domnievam sa, že to je jediná cesta, ako sa s tým vysporiadať a tento výbor sa bude veľmi intenzívne touto témou zaoberať. Existuje, existujú pravidlá týkajúce sa e, toho, upravujúce to, ako postupovať, či sa e,

E, nenakladá správne alebo v rozpočte sa nakladá v rozpore s e, legislatívou EÚ pri nakladaní s európskymi peniazmi. Áno, na to existujú rôzne postupy, čas sa vráti, všetko sa vráti, nepostupy. Predsa e, účtovný dvor nás presvieča z roka na rok, že tá situácia sa zlepšuje a aj v tej oblasti politiky súdržnosti, ale predsa o to tu nejde. Ide tu o otázku zásad právneho štátu EÚ. Ja som si ešte nepozrela to stanovisko, priznávam otvorene. Myslím si, že musíme postupovať e, veľmi jednoznačne, veľmi transparentne. E, korupcia je samozrejme otázka, ktorá musí byť trestnoprávne postihovaná, to bez pochyb, ale e, z hľadiska zásad právneho štátu tak ako povedal spravodajca, že musí byť e, jedno, e, jednoznačná povinnosť a jasne naformulovaný postup, ktorý e, musí uplatňovať každý jeden členský štát. Ja si myslím, že neexistuje členský štát, kde by, kde by sme mohli hovoriť o nulovej korupcie, korupcii ale je otázka, či sa máme s tým až do hĺbky vysporiadať v tomto stanovisku alebo niekde inde. Náš výbor pre regionálnu politiku má v gestii zaoberať sa aj tým, aby členské štáty dodržiavali eh, európsku legislatívu a chcú požívať prínosy z európskych peňazí. A pri práci na stanovisku si treba uvedomiť aj jeho politickú váhu. Musíme e, pristupovať k tomuto stanovisku konštruktívne, zamyslieť sa nad tým, čomu chceme predchádzať, e, aby e skutočne aby e, tie štáty, ktoré nedodržiavali zásady právneho štátu, aby teda boli nejako postihované, ako teda máme postupovať a chceme dostatočne chrániť rozpočet únie. Domnievam sa, že e, je našou povinnosťou e, chrániť záujmy EÚ. A to musíme jednoznačne tam prezentovať. Ďakujeme veľmi pekne. Toto je naša prvá diskusia na túto tému. E, nie sme my tým vedúcim výborom, pripravujeme len stanovisko. E, máme iné výbory, ktoré budú pracovať na e, legislatívnych návrhoch. Pre nás ako pre výbor regie je veľmi dôležitá táto otázka vzhľadom na prepojenie medzi podporou zo strany Európskej únie a E, implementáciou pravidiel a zásad e, právneho štátu a toto prepojenie by malo byť veľmi silné. Je to súčasťou hájenia záujmov nielen únie ako také, ale každého jedného občana Európskej únie, ktorí žiadajú, aby bola istá miera zodpovednosti e, u tých, ktorí sú súčasťou systému. Teraz e, dám slovo pánovi Tomašičovi. Pani Tomašičovi, pardon, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Potenciál európskeho rozpočtu sa bude dať maximálne využiť len v prípade, že administratívne prostredie v členských štátoch je na to uspôsobené. Vzhľadom na aktuálny e, viacročný finančný rámec, e, členské štáty majú povinnosť e, zabezpečovať náležité uplatňovanie zásad a pravidiel právneho štátu a zároveň majú povinnosť e, zabezpečiť dostatočnú administratívnu kapacitu pre úspešné európske financovanie. Okrem toho, e, jednotlivé kondicionality politík e, si vyžadujú aj spoluprácu medzi členskými štátmi vzhľadom na um, úspory z rozsahu a ďalšie pozitívne účinky. Je dôležité, aby sme e, sa ubezpečili, že európske fondy sú náležite chránené. To je uvedené aj v oznámení komisie z roku 2014. Súhlasím s tým, že justičné orgány by mali byť samostatné a nezávislé, nestranné a zároveň vyšetrovacie orgány by mali mať dostatočný priestor na to, aby si mohli plniť svoje úlohy. E, treba teda jednotlivé postupy nastaviť tak, aby sa zabezpečilo napríklad právo na spravodlivý súdny proces. E, treba tiež zabezpečiť aspoň minimálne podmienky, e, ktoré treba splňať tak, aby neboli ohrozené finančné záujmy únie. Nemôžem však súhlasiť s navrhovanými pozmenujúcimi návrhmi pána Van Miltenberga, Právny štát sa nesmie zakladať e, na mm, tom, že nedáme dostatočné práva európskym občanom, čiže treba postupovať tak, aby zmeny, ktoré do návrhu prinesieme, boli pozitívne. Ďakujeme veľmi pekne. E, zazneli tu rôznorodé názory. Teraz by som poprosila zástupcu Európskej komisie DG pre rozpočet, ak viete odpovedať na otázky, prosím, odpovedzte. Ak nám budete chcieť niečo vysvetliť, prosím, urobte tak. Ako som povedala, je to prvá diskusia na túto tému na tejto pôde, takže budeme radi, ak budeme mať čo najviac informácií od komisie. Ďakujem, pani predsednička. E, ďakujem aj poslancom za záujem, záujem o tento veľmi dôležitý, významný návrh komisie. Prečo je taký dôležitý? Je to súčasť e, celého balíka VFR. Ide o zásadnú legislatívu, zásadný legislatívny spis. a Spravodajca veľmi správne povedal, že ide o základnú podmienku pre efektívne využívanie a čerpanie európskych fondov e, v členských štátoch. Komisia je teda presvedčená o tom, že je potrebné zdôrazniť že existuje takáto podmienka, že členské štáty musia uplatňovať zásady právneho štátu a že všeobecný nedostatok v tejto oblasti by znamenal, že fondy sa eh, že nebude možné fondy ďalej čerpať v danom členskom štáte. Myslím, že spravodajca to veľmi dobre pochopil, takže jeho poznámky na túto tému plne podporujem a súhlasím s nimi. Pokiaľ ide o definície, vypočuli sme si rôznorodé rozporuplné názory na túto tému. Definície pochádzajú priamo z oznámenia komisie a zároveň sme čerpali z osvedčených medzinárodných postupov a toto oznámenie komisie um, nesie názov Európsky rámec pre právny štát. Zároveň sme vychádzali z judikatúry Európskeho súdneho dvora, ehm, Benátskeho výboru a tak ďalej. Čiže e, nevymysleli sme si to len tak od nuly, ide o definície, ktoré sú zavedené, ktoré sú použité už aj na iných miestach. Ide o veľmi dôležitý návrh, ktorý bude mať aj finančné dopady A ide teda napríklad do zásady um, legálnosti, zodpovednosti, demokratických postupov, právnej istoty, efektívne, účinné um, justičné konanie, to už viacerí spomínali, a zabezpečenie rovnoprávnosti. Čiže všetky tieto zásady e, už boli použité v minulosti a používajú sa um, ako zadefinované zásady právneho štátu aj na medzinárodných fórach. Pokiaľ ide o korupciu, nemyslíme si, že um, Boj proti korupcii je v členských štátoch dostatočný v aktuálnej situácii. Aj v článku 3 e, nášho návrhu vidíme, že členské štáty by mali prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu finančných záujmov únie. Je tam písmeno C, kde je uvedené, že nemôže ísť o postupy, ktoré by boli v rozpore s náležitým vyšetrovaním prípadov korupcie. Takže máme to tam jasne uvedené aj v návrhu, odvolávame sa aj na problematiku korupcie. Pokiaľ ide o právomoci a e, porovnanie, ktoré tu zaznelo, všetci vieme, že ak nastanú nejaké chyby e, pri čerpaní európskych fondov, tak e, dôjde k náprave a k finančným úpravám. To sú ale situácie od prípadu k prípadu. Takéto situácie prešli, tieto prípady prešli auditom. Ale tu v našom návrhu hovoríme o niečom inom. My hovoríme o pridanej hodnote tohto návrhu. Komisia na jeho základe má právo moc konať, ak nejde o jednotlivé osamotené poručenie pravidiel, ale e, všeobecné celkové porušenie zásad právneho štátu. Čiže máme tu mm, širší rozsah pôsobnosti, ktorý samozrejme musí byť primeraný podľa toho, o aký typ porušenia zásad ide alebo o aký nedostatok e, v prípade zásad právneho štátu ide. Tiež e, je dôležité uvedomiť si, že to súvisí s všeobecnou právomocou komisie navrhovať e, finančné horizontálne pravidlá, napríklad finančné nariadenia. A práve preto ide o samostatné nariadenie, ktoré bude zahrňať rôzne typy fondov, nielen tých, ktoré podliehajú e, vzdelanému nariadeniu. Práve preto sme toto nariadenie navrhli ako doplnok alebo základnú podmienku pre um, účinné čerpanie VFR. Zaznela otázka, prečo sme navrhli konkrétny postup na príjmanie rozhodnutí. Ide opäť o základnú podmienku, ale tentokrát nie základného štátu, e, právneho štátu, ale hospodárstva. Jednou z podmienok, ktoré tu máme uvedené, je rešpektovanie hospodárskych pravidiel, čiže to tiež máme začlenené v návrhu. A máme tu možnosť eh, hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Myslíme si, že takýmto spôsobom dosiahneme hm, dobrú rovnováhu. Eh, komisia ale samozrejme zváži všetky názory, ktoré zaznejú, či už tu na pôde parlamentu alebo na pôde rady, aj tu v Európskom parlamente e, sa touto témou zaoberá viacero výborov, každý má trochu iné názory, takže e, všetky vezmeme do úvahy, poznamenáme si ich a budeme sa snažiť nájsť rovnováhu medzi týmito jednotlivými názormi. Ale opäť zdôrazňujem, že nejde len o implementáciu rozpočtu a rozpočtových pravidiel ide o niečo viac, pretože hovoríme vo všeobecnosti o porušovaní zásad právneho štátu a o tom, aké dôsledky pre členské štáty e, to bude mať v prípade, že dôjde k porušeniu týchto zásad. Ako ste si mohli všimnúť, máme tu uvedené, že komisia okamžite E, informuje parlament v prípade, že dôjde k aktivácii tohto postupu. No a pokiaľ ide o príjmateľov, to je veľmi dôležitá téma, pretože máme samostatný článok, ktorý sa týka príjmateľov. Sme si vedomi toho, že niektoré tieto opatrenia môžu uškodiť príjmateľom. Urobili sme však maximum preto, aby sme E, nariadenie nastavili tak, aby sme sa vyhli e, takejto situácii. Keď sa pozrieme na článok 4.2, tam máme uvedené, že opatrenia by mali byť primerané závažnosti e, porušenia zásad právneho štátu, ale zároveň je tam uvedené, že by e, mali byť zacielené na tie európske Ehm, mechanizmy a nástroje, ktoré by to ovplyvnilo a zároveň je tam uvedené, že členské štáty nesmú využiť fakt, že spustili tento postup na to, aby odmietli alebo aby nesplnili si povinnosti, ktoré majú voči konečnému príjimateľovi. To je veľmi dôležitá časť, e, pretože sa tu hovorí o tom, že každý jeden občan Európskej únie má isté práva a členský štát sa nemôže rozhodnúť, že mu e, toto právo odoberie, pretože vláda v danom členskom štáte Ehm, je predmetom vyšetrovania, pokiaľ ide o zásady, porušenie zásad právneho štátu. Čiže tie e, práva, ktoré občania majú na základe zmluvných podmienok a podobne, ďalej pretrvávajú. E, Nede určite o dokonalé riešenie. Sme si vedomi toho, že môžu nastať isté problémy, ktoré s tým budú súvisieť, ale chceli sme urobiť všetko preto, aby sme e, negatívne neovplyvnili koncových príjimateľov Chceme tiež urobiť všetko preto, aby článok 4.2 bol um, implementovaný na vnútroštátnej úrovni a budeme to aj monitorovať. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Van Miltenburg, chcete sa vyjadriť, zareagovať? Len veľmi stručne, pretože zaznelo tu viacero vecí. Uh, chcem len upozorniť na to, že ide o legislatívne stanovisko, Takže ehm, je možné, že dôjde k ehm, rozporuplným názorom, a že si vypočujeme takéto rôznorodé názory, ale je dôležité dôjsť ku kompromisu, pretože ak ehm, nedospejeme ku kompromisu, tak máme tu dva vedúce výbory, ktoré si vypracujú svoje stanovisko bez toho, aby vzali do úvahy naše pripomienky. Ja trvám na tom, že je dôležité posilniť tento návrh a že to urobíme tak, že ehm, vypustíme tie ustanovenia, ktoré sa podobajú na ustanovenia podľa článku 7, pretože e, tu nejde o návrh súvisiaci s právnym štátom ako takým, ide skôr o takú zjemnenú verziu e, ustanovení podľa článku 7, čiže e, aj právna expertka pani Fita z univerzity vo Florencii vypracovala veľmi zaujímavú štúdiu na túto tému a um, odporúčam vám, aby ste si ju prečítali. Ak skutočne komisia zakladá eh, jednotlivé ustanovenia na oznámení komisie a na mm, predchádzajúcej legislatíve, napríklad e, článok 317, ktorý je o implementácii rozpočtu. E, to komisia uviedla aj vo svojej štúdii. Uvádza sa tam, že e, tá zodpovednosť existuje, to znamená, že nie je potrebné, aby sa do toho zapájala rada Eh, uvádza sa tu, že komisia bude informovať spolu so zákonodarcov a myslím si, že to je dostatočné. Takže toľko z mojej strany a teším sa na ďalšie diskusie. Eh, ďakujeme veľmi pekne. Vzhľadom na to, že vedúci výbor je mm, budget a chce, eh, tento výbor chce o tom hlasovať na konci novembra, My o tom budeme musieť hlasovať najneskôr 15. novembra, preto navrhujem e, termín na zasilanie pozmenujúcich návrhov 5. 19. oktobra 12.00. Takže 5. 19. oktobra 12.00. Som si istá, že tieňoví spravodajcovia budú viesť veľmi živú diskusiu. Pokračujeme ďalej. Chcem vám pripomenúť, že ste dostali e-mailom rozhodnutia koordinátorov, ktoré boli schválené na včerajšej schôdzi. Môžeme ich schváliť. Má niekto nejaké pripomienky k týmto rozhodnutiam? Áno, aj rozhodnutie o schôdzi 27. ste tiež dostali e, k dispozícii. Takže môžeme schváliť rozhodnutia koordinátorov, ďalej bod rôzne, nikto k tomu nemá nič, takže nasledujúca schôdza bude 15. oktobra popoludní od 3. do 18.30. A tým sme sa dopracovali na koniec našej schôdze. Ďakujeme tlmočníkom a ďakujeme aj vám za účasť a trpezlivosť a ďakujeme za váš čas. Dovidenia.